advokát v mene polského občana hovor, žiada zrušenie imunity poslanca Michalského. Táto žiadosť bola zaslaná predsedovi parlamentného zhromaždenia a postúpená právnemu výboru. Podľa 3.3 rokovacieho poriadku náš výbor 2. decembra mandát pána Angurakisa Daniela Cavarakora preskúmal a jedno